Táto e, konferencia prispieje k zlepšenej parlamentnej spolupráci a k zvýšeniu e, parlamentnej kontroly v rámci EEA, e, v rámci Európskej hospodárskej oblasti. Takže, drahí kolegovia, vitajte. A teraz by som chcel odovzdať slovo nasledujúcej rečničke, ktorou je pani Fan Bremt na 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Vážení predsedovia, ak počúvate tú dnešnú diskusiu, tak eh, z nej vyplynula jedna vec. Eh, základná otázka, ktorá je dôležitá pre všetky frakcie, sa týka eh, ekonomického vládnutia. Ale napriek tomu, že interpretácie sú rôzne a vyjadrenia sú rôzne, existuje tu spoločná pôda. Pretože ak sa pozrieme na závery rady, na činnosť rady, tak je to v podstate veľmi jednostranné. Jednostranne sa rada zameriava na to, čo podľa rady je dôležité e, na šetrenie, šetrenie a ešte raz šetrenie. Je to takmer akási ideológia, ktorá nesúvisí e, s e, ktorá nesúvisí s reálnym svetom, ale s akýmsi ekonomickým svetonázorom, že ak budeme šetriť, tak všetko bude v poriadku. A to nie je vôbec žiadne ekonomické vládnutie, žiadna ekonomická správa. Práve naopak, aspoň naša frakcia hovorí, že Pozrime sa napríklad na ehm, mm, Economic and Financial Times. To nie je žiadny propagandistický časopis ani noviny. To je médium, ktoré veľmi e, jasne hovorí, že e, prílišné šetrenie oslabuje ekonomiku a e, že sa tým zhoršuje schopnosť ekonomiky splatiť, splácať svoje dlhy. Čiže je treba aj investovať a veľmi pekným príkladom je toho, čo je potrebné, je zvyšovanie Eh, pracovnej schopnosti eh, občanov. Týmto eh, môžeme zvýšiť schopno, schopnosť našej ekonomiky produkovať hodnotu. Je je, je to teda v podstate vec, ktorú treba robiť po prišetrení. Toto je investícia. Je treba jednoducho vypracovať určitú víziu ekonomickej politiky a potom nájsť prostriedky, ako túto víziu presadiť. No a v tej chvíli v podstate môžeme skúmať formy, E, ako to realizovať. ja si myslím, že takýmto spôsobom by sme aj my, aj rada mali nahľadať na otázku ekonomického vládnutia. Teraz pán Rangel na minútu a pol. Vážený pán predseda. Vážený pán Baroso, pán Van Rompuy. Stanovisko EPP je jasné. Riešenie krízy vážnej krízy, v ktorej sa EÚ nachádza, je možné iba prehlbením hospodárskej správy a metódy e, spoločenstva. Potrebujeme jasné nástroje pre euro v eurozóne a tak sa dostaneme z tejto krízy. Ale to znamená, že Každá inštitúcia, rada, komisia, aj parlament budú naozaj aj znášať svoju zodpovednosť vočiach občanov. A treba jasne povedať, že ak veľká väčšina e, frakcií v parlamente je pripravená spolupracovať e, s inštitúciami, pokiaľ ide o zavádzanie hospodárskej správy a uplatňovania metódy, tak e, vtedy sa e, mene podarí zvyťaziť nad touto krízou. Treba povedať, že na rozdiel od socialistov a toho, čo povedala pani Ferreira, tak e, komisia povedala, že zastupuje iba európsky záujem a nie je nejakou vysunutou rukou rady ani parlamentu. Takže komisia musí konať zodpovedne a s tým počítame a počítame s pánom Van Rompujom. Teraz pani Džanaku na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Stály mechanizmus e, pomoci, to je jeden z krokov, ale musí tu byť aj strategické e, programovanie e, a to sa musí zamerať aj na hospodárskú správu. EÚ vznikla na základe silných e, vlád v tej dobe. Hospodárska kríza e, sa udiala kvôli slabým vládam, ktoré e, neprijali potrebné opatrenia, tie opatrenia, ktoré potrebujú naše spoločnosti na to, aby ďalej fungovali. Európa 60 rokov zaručila blahobyt a my musíme teraz v tom pokračovať. Je teda jasné, že sa treba tejto otázke ďalej venovať, ale treba si položiť otázku, o akom vývoji hovoríme, pretože svet sa mení, aká bude Európa, bude to e, priestor e, priemyslu, malých a stredných podnikov a, a služieb. My chceme viac Európy. Nechceme e, e, tú prevladajúcu medzivládnu spoluprácu. E, sú tu zjavne krajiny, ktoré nerešpektujú pakt stability a rastu, ale minulý rok iba jedna krajina úplne rešpektovala tento pakt. Všetci ostatní porušili svoje záväzky. No, takže všetci musíme pomôcť tým krajinám, ktoré sú v stredobode krízy, pretože kde je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 prekonať krízu je mať, e, vyvodiť z, úplne z, e, záväzné závery. Ide o dôveru a zodpovednosť. Zodpovednosť e, to je aj otázka platieb a výdarkov, výdavkov Mnohí si zvykli, že konzumujú dnes, ale platiť sa bude až zajtra alebo po, pozajtra, teda že to bolo na úkor budúcej e, generácie, ktorá však bude menej početná. A taktiež sme e, boli zvyknutí e, pristupovať k nástrojom stability veľmi e, liberálne. Je to jednoduchšie možno pre ostatných. Takže rozpočtová disciplína e, tá musí byť e, opäť nastolená a e, to bude akýsi aj test európskej dôveryhodnosti. A taktiež musí tu byť systém kontroly. Ja vítam schválenie záverov o európskej hospodárskej správe, to kritérium dlhu a možnosť e, skorého e, mechanizmu. A taktiež e, podporujem to, čo povedal kolega Ferhovštát. Skutočná hospodárska vláda a automatické sankcie. My sa tešíme na rámcový návrh komisie, čo sa týka krízového mechanizmu, ktorý by mal byť predložený budúci mesiac. Ďakujem pekne, pán Kelan. A teraz prejdeme k spontánnej časti našej rozpravy. A ako prvá dostáva slovo pani Basesku. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vítam schválenie nového balíka opatrení na posilnenie rozpočtovej disciplíny a väčšieho finančného dohľadu. Je to e, veľmi dôležité, pretože sú tu veľké rozdiely medzi členskými krajinami, čo sa týka dlhu a deficitu. Takže hospodárska kríza vyvolala mnohé obavy aj v Rumunsku. A najvýraznejší pokrok tým bude práve tento rámec na makroekonomický eh, dohľad, na eh, identifikáciu nerovnováh a posilniť eh, teda túto oblasť aj vďaka práci e, pracovnej skupiny pána Van Rompuja. E, výkon e, vytvorí nový spôsob na riešenie kríz a taktiež je dôležité nariadenie o súlade národných rozpočtov, keď sa porovnáva s rozpočtovými normami EÚ. Nikto už v budúcnosti nebude môcť nerešpektovať tieto a soron következő magyar elnökség számára óriási... Ďakujem veľmi pekne. Predsedníctvo, maďarské predsedníctvo Európskej únii bude sa musieť vyrovnať s veľkými výzvami, pretože ide o zmenu Lisabonskej zmluvy o riadenie hospodárskej politiky. No a nové štáty v rámci eurozóny sú šokované z toho, aká veľká je hrozba, že sa rozpadne eurozóna. No a je tu potreba obnovy. No a rýchlosť tej obnovy bude závisieť aj od našej solidarity. My sme solidárni s jeskými, portugalskými, španielskými a gréckými spoluobčanmi. Či sa eurozóna rozpadne, je dôležitá otázka. Európska rada síce neskoro, ale prijala predsa len dobré rozhodnutia. To by mohlo byť novou fázou v histórii európskej integrácie, keď zavedieme hospodárskú správu, čo je veľmi dôležité. Ale samozrejme je tu veľa eh, zradných miest a toto, tento proces nie je iste ľahký, ale maďarské predsedníctvo vyvinie maximálne úsilie na zrýchlenie tohto eh, procesu. Ďakujem pekne. A teraz pani Figerejdov. No, ďakujem veľmi pekne. Dnes sa v Portugalsku koná najväčší generálny štrajk za ostatných 20 rokov, a to v nadväznosti na iné krajiny ako Grécko alebo Francúzsko. No a aká je reakcia e, zodpovedných e, na Rade a komisii proti e, protestu proti antisociálnej politike. Oni trvajú na politike, ktorá vedie a spôsobila tento, tieto protesty. Nemenia svoje názory. No ale práve krehkosť a zraniteľnosť eura je spôsobená touto politikou špekulácie na finančných trhoch, nestabilita kapitálových trhov. To sú tie príčiny. Hovorí sa o nominále konvergencii v pakte rastu stability, zatiaľ čo reálna divergencia reálneho no, skutočného hospodárstva e, čoraz viac narastá. Nezamestnanosť a chudoba už nadobudli nepriateľné rozmery a to sa bude ďalej len zostrovať

Ehm, pohybov výmených kurzov. Európska únia v oblasti, teda v čase e, globalizácie nedokáže držať krok s Čínou. No, zamestnávajú e, ľudí za minimálnu a niekedy ešte nižšiu mzdu. E, Čína takže stále zlacovať svoje výrobky. Európske krajiny, podľa môjho názoru, individuálne alebo kolektívne ochraňovať svojich zamestnancov. Preto to niekoľko hospodárskou súťažou zatiaľ, čo eh, výmené kurzy sa nemôžu umelo držať nízke, alebo eh, ani sa nemôžu umelo držať na spoločnej úrovni, tak ako napríklad v eurozóne. Ak, ak sa krajinám povolí nesprávne konanie, tak obnova bude veľmi náročná. Ďakujem pekne. Teraz pán Ody. Vážení prítomný, chcem hovoriť o otázke verejných výdavkoch. A ja sa pýtam, či vzhľadom na veľké výzvy nie je na čase, aby sme s národnými parlamentami viedli spoločnú diskusiu o e, akejsi komunitarizácii týchto verejných výdavkoch. Zopakujem e, to, čo povedal pán Lamaser. Eh, je tu 27 administratív, eh, žiadna koordinácia pri financovaní výskumných programov, takže musí to tu byť eh, prepojené, týka sa to aj energetických sietí. Ja navrhujem nasledovné. Musíme zveriť nezávislému auditorovi audit a ten by potom dostal Európsky parlament a národné parlamenty. Hovorilo, sa, hovorilo by sa o verejných výdavkoch a bolo by to zverené Európskemu účtovnému dvoru aj 27. účtovným dvorom, aby tu bola lepšie e, verejné výdavky. Nyní pani poslankyne Flašíková Benová. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci

že o systémových riešeniach nemôžeme keď sa bavíme o systémových riešeniach nemôžeme súčasne otvárať aj diskusiu o výnimkách. ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, uh, pán predseda. Ja by som sa chcel vyjadriť len veľmi stručne uh, k tomu, čo povedali dnes do obeda tak predseda Van Rompuy, ako aj uh, predseda Barroso Zdá sa, že sa tu čosi popiera. Popiera sa to, že eurozóna je v kríze, že sme skutočne na Prahu kolapsu. Mnoho ľudí e, to popiera tiež. Jednoducho, hm, zobuďte sa pre Boha, však e, ľudia, bežní občania sa dívajú zo svojich krajín Eh, sledujú, čo sa tu deje. Toto je najväčšia kríza, akú sme kedy mali a je to skutočne vážne. Ja by som chcel poprosiť eh, tak pánov Barosa ako aj pán Rompoja, aby eh, keď, keď prehovoríte o pár minút, aby ste vysvetlili, aký je váš záložný plán, plán B. Či máte nejakú zálohu, alebo či jednoducho necháte celú túto babylonskú väžu padnúť na kolena. Pretože toto je skutočne najväčšia kríza, akú sme mali a jednoducho ľuďom dlhujete ten, ten záložný plán. Takže nám ho vysvetlite. Now... Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, e, pani Galpelč na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem aj e, zástupcom rady. Ja som veľmi rada, že sa rada venovala aj otázke dôchodkovej reformy a považuje ju za dôležitú. Považuje ju za dôležitú. Pak rastu a stability síce máme, ale v rámci tohto systému nie všetci majú rovnaké šance. Napríklad e, Maďarsko je diskriminované. Pre nás je otázka dôchodkov veľmi významná a hovorili sme o tejto záležitosti aj v nadväznosti na európsky deficit a um, Chceme jednoducho počuť ubezpečenie, že nebudú diskriminované niektoré členské štáty a že ak sa e, bude formulovať rozpočet na tieto otázky, tak bude, bude rozdeľovaný spravodlivo. Toto je treba vyriešiť a my už máme naplánovanú túto vec na decembrovú radu, ale ja by som chcela poprosiť, aby bolo prijaté politické riešenie, ktoré nebude diskriminujúce a treba zabezpečiť aj to, že e, pri tvorbe legislatívy je, roz, je treba rozbehnúť legislatívne kroky čo najskôr, pretože treba túto, túto vec uzavrieť tak, aby bola mm, uspokojivá pre všetkých. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci teraz pani Papadopolu na jednu minútu. Vážený pán predseda, Grécko, Írsko, Portugalsko, Španielsko, toto sú všetko krajiny, ktoré momentálne zažívajú ekonomickú krízu. E, iste je potrebné podniknúť veľmi, e, veľmi tvrdé opatrenia a mm, Mm, nejaká kritika Európy momentálne nepomáha. Je treba ešte prehlbiť solidaritu, e, priostriť tú víziu Európy a formulovať jasné jednoznačné činnosti, ktoré e, umožnia e, zmeny v štruktúre na úrovni krajín, ale aj Európskej únie. Mm, treba nám zvyšovať zamestnanosť a urýchliť hospodársky rast. Jednoducho potrebujeme stratégie, predsedajúci žiada rečničko, by hovorila troška pomalšie. Dobre, takže pokračujem. Ako som povedala, my musíme podporovať e, e, dobré ekonomické vládnutie a e, na to potrebujeme kvalitné štatistické údaje, mechanizmy riadenia trhov. A ja si myslím, že toto všetko môže byť len v prospech európskych občanov. Kríza sa totiž dotýka nás všetkých, nie len tých krajín, ktoré ňou momentálne trpia a preto potrebujeme e, vyššiu koordináciu a najmä solidaritu spoločenstva. Pán Madlener, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Eurozóna momentálne padá a e, predseda Barozo hm, sa musí tomuto pádu prizerať. E, roky išli miliardy krajinám ako Írsko, Španielsko, Portugalsko, Grécko a tak podobne. E, nijako to nepomohlo, aby tieto, tieto chudobné slabé krajiny dokázali konkurovať napríklad nemeckej ekonomike. Tieto čiastky podporujú, alebo teda v týchto, v týchto krajinách jednoducho tretina povedzme išla štátnym zamestnancom a hm, podpora podpora, povedzme, na návrat imigrantov tiež stále miliardy, tí sú teraz nezamestnaní doma. E, momentálne napríklad prebiehal program na legalizáciu negalných pristahovalcov, je ich zhruba milión a e, tiež sú e, poväčšie nezamestnaní. Čiže toto sú krátkodobé, krátkodobé lieky, ktoré, ktoré žiaľ neriešia ten zásadný problém. Čiže E, otázka je, či budeme naďalej štruktúralne slabé krajiny podporovať miliardami, e, e, prostried miliardami eur daňových plácov. A, a podľa mňa odpovede nie. Či by nebolo náhodou lepšie znova zaviesť vírsku, vírsku drachmu a vírsku, vírsku teda grécku, grécku drachmu a vírsku, vírsku libru a nechať tie krajiny, aby si spravovali svoju finančnú politiku. O tom treba minimálne vážne hovoriť s týmito krajinami. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci. Teraz má slovo pán Kelly. Uh, Ako uh, poslanec EP Írska uh, nemám veľkú radosť, keď som sa dnes ráno prišiel, každý hovorí o Írsku, musím počúvať, počúvať o svojej vlastnej krajine všeličo. My sme boli, my sme boli stávaní na piedestal hospodárskeho úspechu za uplynulých pár rokov a v Írsku sa naozaj snažíme tú situáciu, ktorá tam dnes je vyriešiť a vítame každú podporu. A mm, pán Faráž mal e, z časti pravdu, hovoril, že ten súčasný problém vyplynul z hlúposti a hrabivosti súčasných hírskych politikov, mm, ktorí zanedbali reguláciu e, a e, nechali kapitalizmus správať sa tak, ako je mu vlastné. Čiže Eh, tu ide o, o, akýsi, o akýsi záťažový test a my si musíme prostredníctvom tohto predstaviť, čo sa môže stať v budúcnosti, ak necháme eh, politikov a trhy konať bez akýchkoľvek zábran. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Balsitis. Vážený pán predseda, vážený pán Barosovan, eh, Rompuj, Hovoríme o veľmi dôležitých témach, budúca hospodárska správa a myslím, že čoskoro budeme hovoriť o systéme spoločných daní, pretože vidíme, akú, e, aký vplyv má silné euro na naše hospodárstva. E, záťažové skúšky bank e, sa odohrali pred pár mesiacmi, ale výsledok bol e, sklamaním, takže nemáme spolahlivé informácie a keďže nemáme spolahlivé informácie, tak sa nedostaneme z tejto zložitej situácie. No, a preto sa obraciam na komisiu. V budúcnosti musí byť aktívnejšia, pokiaľ ide o legislatívne návrhy pretože budeme potrebovať e, väčšie úsilie, väčšiu mobilizáciu a lepšie pochopenie, pokiaľ ide o finančný dohľad a tak ďalej. Teraz pán Zver. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, e, pán Baroso, pán Van Rompuy. Stručne k tejto rozprave e, sú mi jasné zodpovednosti v kríze. Je to e, bankový sektor, nedostatočné krytie, príliš veľké rizika a taktiež vlády, ktoré e, podnecovali takéto prílišné výdavky a taktiež e, prerozdeľovacia mentalita. My sme tu počúvali dva prejavy. Tí jedni si myslia, že je potrebná čo najväčšia solidarita a tí druhí sa snažia e, zabezpečiť väčšiu zodpovednosť aj e, v časoch po e, kríze. Nebolo by správne, keby zodpovední sa snažili nepotrestaní dostať z tejto krízy. Bolo by správne, keby daňovníci z... Ale rečník je prerušený, ďakujem pekne. Pán Luhan. Ďakujem pekne, pán predseda. Správa o hospodárskej správe. To je e, nový začiatok pre života schopné fungovanie. Odporúčania volajú po silnejších inštitúciách, po účinnejšej hospodárskej správe. Potom e, musia byť poskytnuté nezávislé analýzy, hodnotenia a, a dobré plánovanie v rozpočtovej oblasti. To všetko je potrebné pre transparentný systém na úrovni EÚ. Ja si cením to, že každá členská krajina bude mať možnosť jasne vysvetliť základ analýzy pre e, každé jedno rozpočtové opatrenie na národnej úrovni. My potrebujeme prístup, ktoré, ktorý sa opiera o, o vzájomnú dôveru. Potrebujeme aj špecifické opatrenia, ktoré zaručia e, spolahlivú, transparentnú hospodárskú správu Musí byť možné diskutovať o všetkých opatreniach prijatých v jednotlivých členských krajinách, lebo môžu byť e, dopad na celú EÚ. Ďakujem pekne ešte dvaja rečníci, predtým ako dostane slovo pán Baroso, takže najskôr pani Ferreira. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za slovo. Ale ja som sa chcela vyjadriť po mojom kolegovi, ktorý sa na mňa priamo obracal. Ja som sa chcela prihlásiť s modrou kartou a preto sa obracam na pána Ranžela. Vysvetlite nám, aké sú konkrétne rozdiely medzi návrhmi komisie a pani, e, návrhmi pani Merkelovej. E, návrh komisie totižto bol európskym návrhom, ale išlo to priamo do koša bez e, rozpravy ani verejnej, pretože to nebolo v súlade so záujmami Nemecka. Ďakujem pekne, pán Ranžel. Otázka určená vám, takže nech sa páči, môžete odpovedať. Stručne, ja som povedal, že nie je pochyb, o tom, že európsky postup, to znamená neustály dialog medzi inštitúciami, ale e, komisia vždy obhajovala e, metódu spoločenstva a spoločnú menu. E, niektorí tu robia národnú politiku na pôde parlamentu, aj pani Ferreira, a som to môžem skonštatovať. Ďakujem pekne a ešte pán Fejo ako posledný v tomto diskusnom kole. Vážený pán predseda, Európska únia stojí pred eh, hlbokými reformami a je to potrebné v snahe dostať sa z krízy a obhájiť spoločnú menu, ktorá musí fungovať na základe jednotných spoločných pravidel, ktoré budú platiť pre všetkých. Európsky parlament už eh, schválil prvé stanovisko eh, o hospodárskej správe. Je tu jasné stanovisko aj pokiaľ ide o uplatňovanie paktu z rastu a stability. E, obhajujeme solidaritu medzi členskými krajinami a Európsky parlament e, ako prvá inštitúcia zdôraznila potrebu vytvorenia fondu ktorý má pomôcť jednotlivým členským krajinám. My spolupráci s komisiou budeme ďalej takto postupovať, čo ma teší a chceme prehlbiť aj spoluprácu s radou. Sú tu e, správy, ktoré sú predmetom diskusie, ale naše stanovisko je jasné. Ďakujem pekne a teraz, aby sme si vypočuli aj odpovede na otázky, dostal slovo pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia, poslankyne, poslanci zodpoviem dve konkrétne otázky a potom niekoľko všeobecných pripomienok po rozprave dnešného dňa. Takže najskôr otázka pána Šulca, veľmi dôležitá, o írskych záťažových skúškach. Dovolte mi povedať nasledovné. Spoločná metodológia záťažových skúšok bola odsúhlasená na európskej úrovni a reagovala na rôzne scenáre. Avšak e, testy mali na starosti národné dozorné orgány a ich realizáciu boli koordinované na európskej úrovni CBS, avšak Európa nemala v tejto oblasti žiadne kompetencie. Takže to chcem zdôrazniť, že až doteraz, až donedávna, Európa nemala takéto kompetencie a takúto zodpovednosť. To sa však v januári zmení. Bude vytvorená nová architektúra finančného nariadenia a dozoru po návrhu rady komisie. No a budeme mať trich eh, dozorcov a Európsku radu pre systemické rizika pre mikro, mikrofinančnú a makrofinančnú bezpečnosť. No a to nám dá oveľa silnejšie nástroje a infraštruktúru, aby sme na budúce konali oveľa, oveľa zásadnejšie a rozhodnejšie. Takže dovolte mi zdôrazniť, aj pred krízou sme nemali nástroje, ktoré teraz vytvárame. No a teraz prídem k druhej veci, k otázke, ako teraz riešime niektoré citlivé otázky, ako napríklad stály e, mechanizmus na riešenie kríz. Nechcel som to povedať, alebo tu konkrétna otázka. Tak by som rád odpovedal jednomyselne, a opakujem to, jednomyselne hlavy štátov a vlád rozhodli o tom, že budú žiadať o stály mechanizmus na riešenie kríz s intervenciou súkromného sektora. Ja som bol jeden z tých, ktorý varoval Európsku radu o rizikách tejto otázky bez náležitej prípravy a oznámenia. Ale tento problém No, rozhodlo sa o ňom a teraz sa ho musíme vyriešiť čo najzodpovednejšie. No a preto e, myslím, že niektoré z dnešných pripomienok skutočne neboli veľmi užitočné. Ešte stále žijeme vo veľmi ťažkých podmienkách. Myslím, že čo teraz potrebujeme sú kroky a nie slova. Čelíme veľmi citlivým finančným trhom, e, Mm, tieto e, slova majú e, taký svojrázný zmysel. Nie je čas teraz špekulovať, ktoré krajiny e, budú čeliť riziku. Teraz je čas na implementáciu opatrení, aby sme dosiahli finančnú a rozpočtovú stabilitu. A preto nebudem špekulovať o pláne B. My a aj pán e, predseda Rompuy robíme e, našu prácu. Diskutujeme o veciach zodpovedne s našimi členskými štátmi a pokiaľ ide o úlohu komisiu, znovu veľmi jasne komisia, mnohí z vás to uznali, vždy presadzovala ambiciozne návrhy sme za ambicióznu hospodárskú správu Európy, ale musíme byť aj realisti. Nemôžeme spoločne ísť nad rámec toho, čo je spoločná dohoda v rámci členských štátov. Nie je to zdravé, ak je dohoda. Dohoda, ktorá predstavuje pokrok v porovnaní s minulosťou, ideálne riešenia, ktoré, ako vieme, sa neuskutoční. Diskusia o nich je zbytočná, čiže komisia plní svoju úlohu, žiada viac ambícií v oblasti spoločných cieľov hospodárskej správy, stability eurozóny a nielen eurozóny. A tu chcem toto jasne povedať, pretože podľa mňa to tu dosť jasne neprešlo. Niektorí hovoria, že problémy sú v eurozóne, ale nie je to tak, nie je to len eurozóna. Euro nie je problém. Som presvedčený, že situácia by bola oveľa horšia, ak by sme nemali euro. Niektorí z vás zabúdajú, že krajiny, ktoré nie sú v eurozóne, majú presne tie isté problémy, dokonca horšie, pokiaľ ide o štátne dlhy, idú O, ide o krajiny, ktoré nie sú ani v EÚ a žiadajú vstúpiť Island eh, zbankrotoval, nemali euro, takže euro nebolo problémom. Je to intelektuálne a politicky nečestné tvrdiť, že problém je spojený s eurom. Čo musíme urobiť teraz je uznať špecifika situácie eurozóny, riešiť problémy, žiadať všetky členské krajiny o spoločnú prácu, tie, ktoré sú v eurozóne, aj tie, ktoré tam nie sú, pretože aj oni pochopili, že je ich v spoločnom záujme mať spoločný problém, spoločne vyriešiť túto krízu a to urobíme v komisii zodpovedným spôsobom. Uh, budeme tlačiť na najvyššiu úroveň ambícií, ale pracujeme dobre, e, lojálne spolupracujeme s inštitúciami, s parlamentom, s radou, s Európskou radou a to je podľa mňa zodpovedné posolstvo, ktoré musíme vyslať. Myslím, že v čase, keď trhy sú nervózne, musíme mať chladnú hlavu, musíme mať silný zmysel pre zodpovednosť, samozrejme aj silný zmysel pre spoločný európsky cieľ. Ďakujem. You, Ďakujem pekne, pán predseda Barroso. A teraz v neposlednom rade pán predseda Van Rompuy. Vážený pán predseda, milí kolegovia, Pred chvíľou sme povedali, aký je rozdiel medzi analýzou predsedu komisie a mojou analýzou. Je to poprvýkrát, pán Šulc, čo ma obvinujete, že spievam pieze, e, pieseň Všetko je v poriadku, pani Markiza, to je prvýkrát v mojej kariére a chcem vás uistiť, že žiadnym spôsobom nepodceňujem krízu, ktorú prežívame, že je vážna a ak e, nevytiahnete niektoré moje slova z kontextu, tak nemôžete tvrdiť, že nie som čestný človek. Bolo tu veľmi veľa uh, takých plamenných vyhlásení a iných vyhlásení v európskom kontexte a teraz je čas na ukľudnenie situácie, nie je čas na to, aby sme opätovne hovorili o čom je táto kríza veľmi dobre, o to, to vieme, musíme prejsť ku konkrétnym činom. Niektorí z vás hovorili o tom, že sa musíme poučiť e, zo súčasnej situácie. Vo Francúzsku existuje príslovie, že naše činy e, idú za nami, nasledujú nás. Milí kolegovia, keď som e, začal v tejto funkcii, mali sme pakt rastu a stability, ktorý sme trošku spružnili pred niekoľkými rokmi a ktorý sme neuplatňovali keď som začal pracovať, tak som zdedil Lisabonskú zmluvu, ktorá hovorí o určitých postupoch, medzi inými, aj o sankciách, o rozhodnutiach, ktoré treba prijať, keď eh, nejaká krajina eh, podstúpi proces pri príliš veľkom deficite podľa Lisabonskej zmluvy. Keď som začal pracovať eh, v tejto funkcii, nemali sme krízové mechanizmy, museli sme toto všetko napraviť a teda posilníme pakt rastu a stability a poprvýkrát zavedieme systém makroekonomického dozoru, dohľadu. Môžem vás uistiť, že ak by sme mali tento nástroj pred niekoľkými rokmi, problémy v niektorých krajinách by sa nikdy nestali. Nikdy by sa nestali. Tie bubliny nehnuteľnosti, problémy s konkurencieschopnosť by sme odhalili. Teraz zavedieme novinku a poučíme sa z krízy. Pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu, máme v úmysle ju zmeniť preto, aby sme vytvorili právny základ voči niektorým ústavným súdom. Právny základ pre stály e, mechanizmus pre krízu to je jediný dôvod. Nebudeme riskovať, dúfam, že otvoríme znovu veľké diskusie o inštitúciách, ktoré by nás podľa mňa v súčasnom kontexte nikam nedoviedli a ešte by nás viacej vzdialili od alebo by nám odobrali tú energiu, ktorú musíme vynaložiť na riešenie krízy. Nemali sme mechanizmus pre krízu, keď sme čelili gréckým problémom. Museli sme vymyslieť takýchto nástroj. keď sme tých 750 miliárd použili na riešenie krízy, tak museli sme interpretovať, kreatívne Lisabonskú zmluvu aby sme toto mohli e, implementovať. Čiže my si naozaj, naozaj teraz berieme poučenie e, z krízy a naše kroky alebo činy idú za nami. Máme, mali sme pakt rastu a stability, ktorý bol slabý, neuplatňoval sa, nič sme nemali v makroekonomickom dohľade a nemali sme krízové nástroje. A naše členské krajiny, či e, prijali svoju zodpovednosť? Mnohé z nich áno angažujú sa v reformách, ktoré často sú proti, verejnej, proti ktorým je často verejná mienka, ich opatrenia sú veľmi odvážne. Netýka sa to len krajín, kde je napätie, ale aj v iných krajinách to tak je. Takže našu zodpovednosť berieme vážne. Milí kolegovia, nemírme si našich nepriateľov, pretože veľmi často mám pocit, že ideme príliš často uh, Eh, voči eh, vládam iných krajín. Ak by sme dnes nemali tých, ktorí dnes hovoria nie len o Írsku, ale aj o Portugalsku, tak budem tu citovať niekoľko čísel. Deficit, verejný deficit bol 9,3 v roku 2009 a bude v roku 2010 7,3 a v roku 2011 4,6 Verejný portugalský dlh, úroková miera v priemere predstavuje 3,6 veľmi nízka. Nie je tu žiadna kríza nehnuteľnosti, nie je tu taká bublina nehnuteľnosti. Finančný sektor uh, nie je príliš e, veľký voči ostatným krajinám. Banky sú dobre kapitalizované, čiže nemýlme si nepriateľov. Ak niektorí hovoria, že je tu taká nákaza, ktorá sa šíri, tak to nie je na ekonomickom základe, nie je to založené na niečom racionálnom. Čiže chcel som vám toto povedať, nemýlme si našich nepriateľov. Tí, ktorí žiadali o kooperáciu, spoluprácu inštitúcií, tak môžem vás ubezpečiť, že na úrovni predsedníctva robíme maximum preto, aby spolupráca bola. Task Force a jej e, správa bola schválená členmi Task Force, teda zodpovednými e, ľuďmi Európskej komisie, a aj v iných oblastiach e, máme tu stály nástroje pre krízu a pracujeme ruka v ruke. Dúfam, že e, nájdeme opätovne toho spoločného ducha, ktorý je potrebný pre rozpočet na budúci rok a ľutujem, že sa nám to doteraz nepodarilo. Keď hovoríme o spolupráci, dovolte mi ešte jednu poznámku. Všetci ste členmi Európskeho parlamentu a patríte do určitých politických rodín. Musím konštatovať, že v niektorých chvíľach je tu veľký rozdiel medzi tým, čo počujem v Európskej rade od premiérov rozličných, z rozličných strán a tým, čo počúvam na tejto pôde, v tomto hemicykli, od tých istých členov, teda tých istých politických rodín. Nie je to výčitka, nemôžeme sa vždy stotozniť so všetkým, čo tvrdí politická strana. Počas mojej kariéry som veľmi často konfrontoval členov mojej vlastnej strany, ale keď hovoríme o spolupráci a koherentnosti medzi inštitúciami, som veľmi náročný a robím všetko, čo môžem, čo je v mojich sílach, aby spolupráca bola. Takže Musíme spolupracovať na všetkých politických úrovniach, aby stanovisko naše spoločné bolo koherentnejšie ako to, čo dnes máme. Súhlasím s tými, ktorí hovoria, že je tu politika úspor a toto ale nie je e, celé riešenie. Ale e, cesta vedie práve tadiaľto ak by sme boli opatrnejší v makroekonomickej oblasti aj v rozpočtovej oblasti, tak by sme mm, mm, neprišli tam, kde dnes sme, ale dnes tu musíme mať pozitívnu politiku rastu a zamestnanosti a ja sa teším, že napriek všetkým negatívam hospodársky rast v Európe sa vrátil po približne 11 mesiacoch recesie Mm, povedal som to už aj pri iných príležitostiach v tomto parlamente. Kríza 30 rokoch, v 30. rokoch tiež začala finančnou krízou a nikdy sa nevyriešila. Pozitívny rast teraz začal 11 mesiacov po vypuknutí finančnej krízy. Tento rok by sme, máme priemerný rast na úrovni 1,5 v niektorých krajinách, ktoré nie sú problematické rast bude dokonca 2, 2% v niektorých krajinách dokonca 3, 3,5%. V priemere v Únii zamestnanosť znovu rastie alebo začne rásť od roku 2011. Samozrejme, ešte máme príliš vysokú nezamestnanosť, ale ja sa teším, že v porovnaní so situáciou spred šiestich mesiacov naše mm, odhady rastu sú oveľa optimistickejšie, rast je vyváženejšia, ako sme si mysleli, nielen na základe programov obnovy alebo odhady na základe odhadov vývozu. Toto je rast, ktorý čerpá z vnútorného dopytu. A moja posledná pripomienka. Napriek všetkým problémom, ktoré máme, v niektorých krajinách som presvedčený, že znovu